stretnutím nášho podvýboru. Program, návrh programu máte k dispozícii, ak nemáte námietky, tak týmto ho príjmame. Mali by sme začať s voľbou podpredsedu a to sme aj na programe od začiatku legislatívneho obdobia. Jednotlivé politické skupiny to už eh, aj načetli na eh, zasadnutí eh, koordinátorov koncu minulého roka. Sme rozhodli, že takúto voľbu zorganizujeme. Bude to vlastne prechodná voľba, príslušné grémia tu v parlamente, konferencia predsedov, tak ďalej to budú ešte musieť prijať, ale vedenie výboru a koordinátori sa zhodli, že pre e, organizáciu práce tohto výboru je potrebné, aby sme tu mali ešte ďalšieho podpredsedu. Chcela by som sa spýtať, či sú kandidáti. Good morning to everybody, colleagues. Dobré ráno. Dámy a páni, chcel by som vyjadriť moju plnú podporu pre moju kolegyňu Petru Ispečera, e, ktorá vnímaná ako osoba veľmi zanietená e, v našej politickej skupine e, téme ľudských práv a aj nad teda hranice našej politické skupiny. Myslím si, že jej práca by bola naozaj veľmi plodná a je to skutočne dokonalá kandidátka pre túto pozíciu. tam s vašou plnou podporou. Ďakujem pekne. Chcela by som sa teraz e, spýtať, e, či je tu prítomná pani. Vyzerali vy ste plnou e, členkou, plnoprávnou členkou tohto výboru. Vyplnili ste vaše, vaše vyhlásenie záujmov a postupili ho parlamentu. Áno. Ak teda súhlasíte, e, tak by sme e, teraz potleskom e, zvolili pani Miseru za plnú za druhú podpredsedničku tohto výboru. Nech sa páči. Hola.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 Teším sa na spoluprácu. Som veľmi rada, že e, tu mám vedľa seba kolegyňu pochádzajúcu z mojej krajiny, aj keď teda možno nie je veľmi e, európske. A mali sme mať uh, Momentálne nemáme na, na programe žiadne nové návrhy pre eh, naliehavé prípady eh, na plénum, ale chcela by som vám oznámiť pár vecí. Ide o udalosti, ktoré sa medzi časom eh, konali a ktoré sa týkajú našej práce. Delegácia nášho výboru o dva týždne pocestuje do Bangladeža 13 osôb malo ťažkú e, nehodu e, e, v jednej fabrike v Bangladeži. Dva ženy tam prišli o život v následnom požiari. Celkovo 16 zamestnancov bolo prítomných vo fabrike, keď došlo k požiaru. vedia, že protipožiarna ochrana v fabrikách v Bangladeži je eh, celkovo na veľmi nedostatočnej úrovni. Už v minulosti sme tu mali, eh, eh, teda v apríli 2013, tento strašný prípad Verna Plaza a preto sme sa rozhodli, že ešte raz sa chceme zaoberať touto krajinou aj ľudskoprávnymi otázkami, ktoré s to súvisia je e, veľmi veľa európskych e, podnikov, ktoré obchodujú s takýmito e, fabrikami z Bangladeža a práve preto sme vytvorili tento projekt. Pocestujeme tam a chceme zorganizovať rad vypočutí a budeme vás informovať o výsledku je potom ešte jedna dobrá správa. 280 detských vojakov bolo oslobodených v Južnom Sudáne 28. januára. Aj to bolo e, dôležitým cieľom nášho podvýboru. Spolupracujeme s UNICEFom v otázke detských e, vojakov. Zástupcovia OSN viedli rokovania s Južným Sudánom. Na základe toho sa podarilo oslobodiť 280 detských vojakov, ale až teraz vlastne začína tá práca, pretože ide teraz o to tieto deti podporiť, pritom aby si opäť našli svoje miesto v normálnej spoločnosti. A potom sa konal summit Africkej únie Robert Mugabe ako predsed Zimbabwe bol e, predsedajúcim, to je možno taká e, trošku negatívnejšia správa, povedala by som. Bol teraz zvolený v, za predsedu Africkej únie, to e, pre našu prácu a spoluprácu nebude asi nápomocné. Chceli by ste sa ešte prihlásiť v rámci tohto bodu, predtým, než prejdeme k ďalšiemu bodu programu? A teraz by sme už teda prešli k e, výmene názorov z DGDFko e, k e, výročnému akčnému programu Európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva. Ďakujem vám, že ste prišli medzi nás. Viem, že máte veľmi plný, nabitý program a tešíme sa, že nám príďte poreferovať, ako to vyzerá s finančnými nástrojmi, ktoré sú tak dôležité pre našu činnosť. Myslím, že by bolo najlepšie, keďže my máme veľmi plný program, e, keby e, pán Viu dostal pria, e, pra, priamo slovo, aby nám povedal, ako bude vyzerať situácia v roku 2015. Potom by dostal slovo aj pani Lochbíler, pretože on